Opäť otváram našu schôdzu. Predseda zo strany e, rady e, obdržal e, stanovisko k téme vytvorenia dobrých podmienok pre udržateľné investície, čo sa týka pozmenenia nariadenia 2019-2088 Eh, názov je teraz spomenutý v našej zapisnici a zajtra 16. maja 2020 začína eh, trojmesačná lehota, ktorú má parlament na to, aby dodal svoje vyjadrenie. Teraz prichádzame eh, k prvému hlasovaniu. Budeme hlasovať o E, spoločnom návrhu viacročného finančného rámca. Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania partnerov susedstva súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19. Ďalej dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb, dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií, súhrné nariadenie, poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry a štvrtý železničný balík predlženie lehôd na transpozíciu. Budeme postupovať rovnakým postupom ako v uplynulých dňoch. 9.30 až 10.45 eh, majú poslanci možnosť hlasovať a bude sa hlasovať vždy menovite. Poslanci potom si môžu dohľadať výsledky hlasovania v dokumente, ktorý bude dnes zverejnený na webovej stránke parlamentu. Týmto zahajujem hlasovanie. Môžete hlasovať do 10.45 a 13.15 budú zverejnené výsledky. A teraz prerušujem schôdzu. So.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 we need to vote against a direct mandate for only the agri committee. thank you very much. Ich hoffe, dass Sie mindestens Verständnis für mein Versehen aufbringen, dass ich das überblättert habe. Takže dúfam, že ste si tento dokument pripravili, ale mali by ste ho mať možnosť prečítať ostatní. Takže teraz prerušujem schôdzu.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

Máme tu výsledky dnešného prvého hlasovania. Sú nasledovné. Hlasovanie o uznesení o viacročnom finančnom rámci a obnove výsledok 693 hlasov bolo odozdaných, 505 bolo za a 119 bolo proti. 69 hlasujúcich sa zdržalo. Bolo to schválené. Ďalej, makrofinančná pomoc partnerom v rozširovaní v kontexte pandémie COVID-19. Pozňujúci návrh 1 zamietnutý. Pozňujúci návrh 2 zamietnutý. pozňovací návrh 3 zamietnutý. Dočasné opatrenia súvisiace s výkonom letových služieb. Návrh 28 zamietnutý. Návrh 7 zamietnutý. Návrh 1. 15, 21 schválený. 3. Tento návrh bol tiež schválený. 29 zamietnutý. Návrh 4. 12. Tento bol prijatý ďalej. 5, 13 a 19. 25 tieto boli schválené. Návrh 6. 14, 20, 26 schválené. Návrh 8, 27 schválené. Dočasné opatrenia súvisiace s platnosťou certifikátov a licencií Omnibus. Návrh 4, 5, 6, 9, 10 a 11 schválené. Návrh 1, 6, 7 zamietnuté. Návrh 3 zamietnutý. Návrh 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 11 schválené. Návrh 2, 8 zamietnuté. Prístavy infraštruktúra poplatky. Návrh 1 zamietnutý. Návrh 16 zamietnutý. Návrh 3, 5, 9 a 11 schválené. Návrh 12 zamietnutý, návrh 6 13 zamietnuté. Návrh 7 14 zamietnuté. Návrh 17 zamietnuté. Návrh 2, 4, 8, 10 a 15 schválené. Štvrtý eh, železničný balík, rozšírenie a eh, transpozičné obdobia. Návrh 4, 14, 25 schválené. Návrh 5, 15 a 26 schválené. Návrh 6, 16, 27 schválené. Návrh 7, 17, 28 schválené. Návrh 18, 29 schválené. Návrh 8, 19 a 30 schválené. Návrh 9, 20, 31 schválené. Návrh 10, 21, 32 schválené, 11 a 22 schválené, 2, 12 a 23 schválené, návrh 3, 13, 24 schválené. Toto bolo Súhrnom hlasovania z dnešného dopoludnia, výsledky hlasovania z dnešného dopoludnia. E, teraz odročíme schôdzu do 14.15, keď bude ďalšie hlasovanie. Ďakujem a želám veľa úspechov v práci.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

Dear President. Nobody's listening. <laughs> So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies... Kolegovia, kolegyne, týmto otváram zasa pokračovanie schôdze. Frakcia Renew Europe dala predsedovi informácií ohľadne vymenovania do výborov. Toto bude v zápisnici ustanovené a potom to vstúpi aj do platnosti. Výsledky druhého kola hlasovania dnes teda sú nasledovné. Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom susedca v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID to je prijaté, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb, tu je takisto návrh komisie prijatý. Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčenia a licencií, súhrné nariadenie, viaceré opatrenia aj tu prešiel návrh komisie. E, poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry, tu bol prijatý návrh komisie a štvrtý železničný balík, predlženie lehovod na transpozíciu, aj tu bol návrh komisie prijatý. A na záver, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka EPFRV a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu EPZF z roku 2021 AGRI, tu rozhodnutie výboru pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj pokiaľ ide o prijatie alebo započatie rokovaní medzi inštitúciami, to bolo takisto prijaté, takže na požiadavku jednej politickej skupiny to bolo prijaté a týmto vlastne zúčastnené strany môžu vstúpiť za rokovanie, pokiaľ ide o zastúpenie parlamentu. Na základe výsledkov doterajších eh, hlasovaní už nebude teda tretie kolo hlasovacie zápisnice z 13., 14. a 15. maja budú predložené na schválenie začiatku budúceho zasadnutia. Ak nebudú žiadne pripomienky, tak tie ustanovenia, ktoré sú e, spomenuté, týchto, ktoré sú spomenuté, sprostredkujem tým osobám, ktorých sa to týka a týmto prerušujem schôdzu Európskeho parlamentu a končím schôdzu. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým zamestnancom, prajem vám pekné popoludnie, večer, zostaňte zdraví a dávajte si na seba pozor.